aby sme mohli dať slovo pani komisárke Mogheriniovej. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. Viem, ako to býva v hemicykli po hlasovaní. Diskutovali sme o situácii v Tunisku, tak trochu na okraji. Naposledy v Štrasburgu, keď sme diskutovali o Líbii a pamätám si, že pri tej príležitosti sme E, povedali, že Líbia celkom iste je jedným z hlavných problémov, ktorý musíme riešiť v našom susedstve. A to neplatí len pre Európanov, ale aj pre susedné krajiny, Tuniskom počínajúc. A teraz o niekoľko týždňov neskôr tu diskutujeme práve o tej zraniteľnej situácii, e, ktorá sa ešte viac prejavila po útokoch z minulého týždňa. Tunisko je našim veľmi osobitným susedom. Je to sused, ktorý e, dokazuje, že demokracia, sloboda a inkluzívna politika môže byť budúcnosťou pre tento región. Veľmi na mňa zapôsobili slova chlapca, ktorý sa zúčastňoval e, manifestácii po útoku v Tunisku a v Tunise a povedal, že to, čo Starší teroristov sme my. Mal na mysli mladú generáciu ľudí, Tunisanov na uliciach. Myslím si, že najlepšia reakcia, ktorú môžeme poskytnúť na tento útok a taktiež na zraniteľnosť celého Tuniska je podpora týchto mladých ľudí, ale všetkých Tunisanov, ktorí vyšli do ulic v reakcii na tento útok takisto ako francúzski občania a ostatní zreagovali na útoky v januári v Paríži. Všetci Tunisania, najmä mladšia generácia, ktorí veria v budúcnosť svojej krajiny, v demokratickú, otvorenú budúcnosť svojej krajiny. Deň pred útokom sme tu boli v Bruseli spolu s ministrom zahraničných vecí Tuniska pri príležitosti Rady pre pridruženie medzi EÚ a Tuniskom a robili sme konkrétne dve veci. Na jednej strane sme diskutovali, tak ako partnery zvyknú, o pozitívnom vývoji v krajine. Za posledný rok došlo k schváleniu novej ústavy, došlo k legislatívnym voľbám, prezidentským voľbám, vznikla vláda jednoty, ale hovorili sme tiež aj o tom, čo zvyšuje zraniteľnosť krajiny Um, hovorili sme o mládeži, ktorá je veľmi dobre vzdelaná, ale má veľmi nízku mieru zamestnanosti a je veľmi chudobná a taktiež chudobná na skúsenosti. Hovorili sme o tom, a kde, aké je miesto spoločnosti pre mladých ľudí, najmä pre malé diev, mladé dievčatá. Hovorili sme aj o tom, že ešte ďalšie kroky demokratického procesu musia prebehnúť, najmä čo sa týka komunálnych volieb, ktoré sa majú konať koncom tohto roka rozdiely a rozkoly, ktoré tam panujú eh, medzi jednotlivými regiónmi. Ide o obrovské rozdiely v príjmoch, sociálnych, eh, hospodárských podmienkach. Je tam veľká nerovnosť eh, v rámci krajiny. Hovorili sme aj o možnosti twinningov, partnerstiev medzi niektorými regiónmi a mestami v Tunisku a v Európskej únii. A hovorili sme aj o otázkach bezpečnosti krajiny. Zložitosti v oblasti bezpečnosti e, súvisia najmä s tým, že je to krajina, e, z ktorej je, je najväčší počet zraničných bojovníkov, zhruba 3000, ale e, taktiež, čo sa týka situácie v Líbii a kontroly hraníc. Ale okrem diskusí na všetky tie témy sme robili aj niečo iné s ministrom zahraničných vecí Tuniska. Podpísali sme totiž dohodu, dohody o spolupráci, aby sa otvorili programy Európskej únie Tunisanom, tým mladým ľuďom z Tuniska, podnikateľom, študentom, výskumníkom, ktorí chcú sa zúčastňovať týchto programov EÚ otvoreným spôsobom, aby sme otvorili priestor pre túto spoluprácu a rozhodli sme tiež ďalšej návšteve na vysokej úrovni. Po mojej návšteve, ja som navštívila Tunisko týždeň po tom, čo sa nová vláda ujala funkcie v februári. A taktiež sme hovorili o tom, že na budúci týždeň v útorok s predsedom Rady Tuskom navštívime túto krajinu. Deň po útoku som telefonicky diskutovala s predsedom vlády Tuniska. Nielen sme si zájemne vymenili vyjadrenie sústrasti. Z mojej strany išlo o sústrasť súvislosti s útokom na srdce krajiny. On vyjadroval sústraste mne ako zastupkynie Európskej únie, keďže väčšina obetí bola z Európskej únie. Ale on hovoril, že robia všetko preto, aby zareagovali, aby tento útok nejakým spôsobom neprerušil proces, e, ktorý ešte stále je veľmi krehký a že potrebujú podporu priateľov. Povedal, že nazýval ako svojich priateľov. Ja som e, toto posolstvo dozdala Európskej rade, ktorá prebiehala vtedy v ten istý deň. E, otvorili sme tedy schôdzu minútou ticha a s účastníkmi samitu som sa podelila o konkrétne prvky, ktorých spočíva práve naše priateľstvo s Tuniskom a tiež ako môžeme prehlbiť túto spoluprácu. Ide tu o štyri úrovne z prehlbenia spolupráce. Spolupráca v oblasti bezpečnosti, finančnej podpory, podpora hospodárstvu konkrétnymi okamžitými opatreniami a taktiež regionálna spolupráca. Prebehneme tieto štyri body veľmi rýchlo, ak dovolíte. Poprvé, bezpečnosť. Bezpečnosť je Eh, jadrom akejkoľvek demokracie, ale platí to aj naopak. Bezpečnosť sa môže eh, zaistiť iba vďaka skutočnému demokratickému procesu, ktorý bude dodržiavať ľudské práva a princípy právneho štátu. A vieme, že eh, navzájom sa tieto princípy posil, posilňujú. Demokracia posilňuje bezpečnosť a bezpečnosť posilňuje demokraciu. A preto sa snažíme angažovať v troch revíziách zo strany EÚ Snažíme sa sprevádzať tento proces v Tunisku jednak, e, čo sa týka spravodlivosti, potom e, riadenie hranice a ďalej reforma e, sektora bezpečnosti. Čo sa týka riadne hranice, tu sa už chystajú konkrétne kroky a veľmi ambiciózny reformný program otázok bezpečnosti sa taktiež už chýli ku koncu príprav. Bude to zhrňať aj 25 miliónovú podporu tiež pracujeme s našimi tuniskými partnermi, aby sme potvorovali reformu ich eh, sektora spravodlivosti. Vieme, že v tomto smere je potrebné eh, o mnoho väčšie úsilie. Európsky koordinátor boja proti terorizmu vycestoval do Tuniska eh, niekoľko dní pred útokom. Začali sa rokovania s tamošími partnermi, pričom oblasti spolupráce zahraňajú dialog, boj proti terorizmu a taktiež konkrétny balík opatrení, ktoré sa budú uplatňovať e, v najbližších mesiacoch, potom čo sa schvália v týchto najbližších dňoch. Je dôležité, aby tento proces znamenal, že obaja partnery budú na rovnakej úrovni. My sa snažíme otvorene diskutovať o všetkých tých veciach s tuniskými partnermi. Vieme si však e, uvedomiť, že to neznamená len e, bezpečnosť, znamená to, a snažím sa na to poukazovať čo najviac, aj podpora hospodárskeho, demokratického a procesu zmien. Toto môže totiž eh, Tunisko posilniť jednak vo forme finančnej pomoci. Od roku 2011 Európska únia viac ako zdvojnásobila e, svoju pomoc Tunisku. Minulom roku, v roku 2014, takmer 170 miliónov eur bolo pridelených Tunisku mikrofinančná pomoc eh, vo výšky, do výšky až do 300 miliónov eur sa k tomu taktiež pridáva. Ďalej finančné prostriedky na rok 2015 zatiaľ ešte neboli e, rozhodnuté a stanovené, ale už pracujeme e, s komisárom Hanom mm, na nich, e, pretože Tunisko to potrebuje, zaslúži si to a je to aj v našom záujme napokon. Ale okrem finančnej pomoci sú tu aj konkrétne opatrenia, niekedy dokonca aj dosť tvorivé opatrenia, ktoré musíme zaviesť do praxe, aby sme pomáhali Tunisku v procese reforiem a posilňovania demokracie aj hospodárstva. Skutočné progresívne integrovanie Tuniska do vnútorného trhu, taktiež podpora hospodárskeho modelu, ktorý si Tunisko vybralo. A taký, ktorý vyhovuje ich ekonomike, toto môže byť jeden prvok. Európska únia je ochotná a pripravená a už tam diskutujeme s novými tuniskými um, úradmi sme ochotní začať rokovania o prehlbenej a rozsiahlej e, dohode o voľnom obchode. Taktiež je dôležité e, vyslať pozitívny signál investorom, aby e, našli spôsob, ako podporovať hospodárskú obnovu v krajine. Toto prinesie výsledky strednodobo, ale aj dlhodobo, ale my chceme podporiť Tunisko aj okamžite už začiatkom tohto roka sme prispôsobili naše mesačné dovozné kvóty olivového oleja. Je to uh, síce malé rozhodnutie, veľmi významné pre Tunisko a môžeme v tomto smeru urobiť ešte o mnoho viac. Komisia taktiež um, preskúmala uh, žiadosť Tuniska zúčastniť sa programu Horizon 2020. Toto sú len niektoré, niekoľké, niekoľ, niektoré príklady um, týchto oblastí je o mnoho viac, ktoré prinášajú okamžité dopady. Štyri úrovne spolupráce zahrňajú aj Líbiu teda konkrétne tá štvrtá oblasť zahrňa Líbiu. Jedna jednej strane sa to týka hraníc, e, ďalej je tu širší kontext, ktorý súvisí s Líbiou, a ktorý ovplyvňuje aj dianie v Tunisku. Predpokladám, že niektoré vaše vyjadrenia sa budú týkať e, práve tejto témy, teda zrejme sa k tomu vyjadrime ešte na záver, ale viete, že napokon hovorili sme o tom aj v Štrasburgu, e, že zvyšujeme um, mieru angažovanosti v diplomatickej oblasti. Pôsobili sme ako hostitelia stretnutia 34 e, starostov Líbii z rôznych miest v pondelok pred dvoma dňami tu v Bruseli. Vypočuli sme si od nich na jednej strane zúfalstvo, ktoré dokážu pochopiť iba starostovia, ktorí čelia svojim ľuďom, ktorí sú vo veľmi zložitých situáciách. Väčšina z týchto miest bola totiž e, cieľom e, bombardovania. Na druhej strane však sme boli svedkami veľmi silných emócií, veľké vášne a potreby posunúť veci vpred a nájsť politickú dohodu, ktorá pomôže opätovne začať e, tento proces. Čo sa týka konkrétnych e, foriem spolupráce, ale aj snahy priviesť e, tento proces ku konkrétnym výsledkom. Viete, že práve v týchto chvíľach sa rozpracúva plán nového politického rámca nielen v Rabate, ale aj v Tobruku, Tripolise a v iných mestách. A dúfam, že toto je jediný spôsob, eh, ako vyriešiť libyskú krízu a takto to vnímajú aj naši tuniskí priatelia. Ešte jedna vec na záver. Týka sa to aj vás, eh, pretože parlamentná spolupráca je tiež mimoriadne dôležitou súčasťou podpory, mm, ktorú Tunisko hľadá a potrebuje. Je to krajina, v ktorej aj e, vaša angažovanosť môže mať výrazné dopady. E, dve volebné pozorovacie misie v roku 2011 a 2014 a, a taktiež um, program pomoci tuniskému parlamentu sú tiež veľmi významné. Aj pre nás teším sa na zriadenie spoločného parlamentného výboru s Tuniskom, ktorý budeme za cieľ privilegované partnerstvo. Európsky parlament tým, že bude posilňovať svoje e, kontakty s novým parlamentom, môže celkom iste zohrať významnú úlohu v posilňovaní tuniskej demokracie. Myslím, že všetci sme videli e, poslancov tuniského parlamentu, ako spievali hymnu v priebehu útokov, keď práve pracovali na zákone boja proti terorizmu. Myslím, že dnes v istom zmysle im vyjadrujeme podporu a hovoríme im jasne, nielen samotným Tunisanom, ale aj celému regiónu a svetu, že ich nenechávame osamotených, že nás môžu vnímať ako priateľov, priateľov, ktorí sú ochotní ich podporiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka Mogheriniová. Nemal by som e, zabudnúť pripomenúť že e, teraz nebudem mať e, možnosť vyjadrenia v mene politických skupín. Mm, veľmi meškame a preto budem e, veľmi dbať na čas, pán kolega. Preda dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, vážená pani vysoká predstaviteľka. I hneď po otrasnom útoku na múzeum v Tunisku mm, skupina EPP odsudila tento teroristický útok. Takisto som to urobil pred týždňom na sociálnych sieťach a ja teraz by som chcel viedriť svoj sústreť e, všetkým obeťam a ich príbuznom a prejaviť solidaritu s tuniskými obyvateľmi. E, útok na múzeum e, znamenal útok na krajinu, ktorá sa snaží zrealizovať sľuby Eh, arabskej jari. Okrem samotných obetí tento útok bol zameraný na eh, demokratickú transformáciu Tuníska eh, transformáciu, ktorá je jedinečná v arabskom svete, ale nemýlme sa, útok v Tunísku nebol iba útokom na našich partnerov, ale zároveň aj útokom zameraným na Európu. Je to jasné, pretože aj väčšina obetí pochádza z e, európskych štátov, ale súvisí to aj s tým, že bezpečnosť e, v Stredomorí je zároveň aj našou bezpečnosťou a napokon útok na muzeum e, Bodo bol útokom na naše hodnoty, základné slobody islamský štát zobral zodpovednosť za tento útok a sme zase svedkami barbarských svedectva tejto ideológie, ktorá e, sa spočíva na e, nesprávnom výklade e, islámu. To je rovnaké barbarstvo, ktorého sme boli svetkami v Jemene minulý týždeň alebo pri útokoch na kresťanov 15. marca v Pakistane. Myslím si, že teraz je najvyšší čas, aby sme e, sa postavili voči voči zlu, aby sme bránili naše hodnoty a spolu so svojimi partnermi bojovali proti terorizmu a fanatizmu. Podporovali sme transformáciu e, v Tunisku i hneď od začiatku a nesmieme opustiť Tunisko v tak e, kľúčovom období. Musíme poskytnúť medzinárodnú podporu a som rád, že pani vysoká predstaviteľka povedala to, čo povedala. Spomenula viaceré hľadiska našej spolupráce, ktorú treba posilniť a chcel by som ešte doplniť, že v súčasnosti E, e, máme e, delegáciu pre vzťahy s Magrebom, ktorá ide do Tuníska a bude tam vymeniať názory so svojimi parlamentnými kolegami. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán kolega Preda. Pán kolega, pán Ciere, 3,5 minúty. Hm. Ďakujem, pán predseda. Dnes som sa vrátil z Tunisu, kde som mal viac inštitucionálnych stretnutí s predsedom parlamentného zhromaždenia napríklad, ktorý potvrdil, že základným účelom teroristického útoku bol e, tuniský parlament. Vo výmene názorov, ktoré som mal s viacerými zástupcami, rezonovalo, že e, Tunisko e, vyvstalo ako ideálny terč pre turistické útoky. Táto, v tejto krajine sa začala arabská jar, bola je aj najviac pokročilejšou na ceste k demokracii a preto politické styly, sily, ktoré sa snažia o e, politickú jednotu a demokraciu, e, vlastne boli takýmto terčom. Musíme zdôrazniť, že Tunisko bolo zasiahnuté práve preto, že, bol taký, že to bol taký pozitív, že pozitívny výsledok eh, by eh, vlastne bol dôležitý signál pre celý región a pre celú Európu. A eh, tým by Tunisko dokázalo, že je možné zabezpečiť slobodnú demokratickú budúcnosť v arabskej krajine. A toto pre teroristov nie je tolerovateľné, pretože chaos v celom regióne je v ich prospech. Preto Musíme iba súhlasiť e, s e, prezidentom e, Tuniskej republiky, že terorizmus nie je len problémom Tuniska, ale týka sa všetkých. Aj preto, že pri atentáte v Múzeu Bardo boli zavraždení mnohí európsky turisti, čo viedlo k dvojakým následkom. Na jednej strane sa zvyšuje miera strachu, už aj tak dosť vysoká v dôsledku udalostí v Líbii a potom negatívny dopad na e, e, Tunisko. E, pomyslíme si iba na dôležité príjmy z turizmu pre túto krajinu. Ak je nám toto všetko jasné, tak potom nie je treba veľa slov, ale veľa konkrétnych skutkov. Dnes a nie zajtra. Európa eh, má veľmi dôležitú úlohu voči Tunisku na eh, dvoch eh, frontoch politicky podporovať inštitúcie a demokratické síly a podporovať občianskú spoločnosť tak, aby sme podporovali tých, ktorí bojujú proti islamistickej hrozbe a potom je to aj to, čo spomenula vysoká zástupkynia, je to dôležitá úloha aj nášho Európskeho parlamentu. A potom treba aj finančne podporovať e, krajinu a to okamžite. E, v súlade teraz tým, čo sme e, podporili v prípade Ukrajiny pred pár minutami. Potrebujeme novú politiku susedstva Musíme byť e, flexibilní a e, to aj pri nastavovaní priorít. Treba povedať, že pre nás, e, socialistov a demokratov, Tunisko dnes predstavuje prioritu. Vážna vysoká predstaviteľka, viem, ako ste citlivá v týchto témach a viem, že sa budete snažiť čo najrychlejšie dospieť k politickému rozhodnutiu v tejto veci je potrebné naozaj e, konkrétnymi krokmi naplniť e, to, čo sa začalo 7. E, mája, pretože na tieto fakty musia nasledovať konkrétne kroky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Pán Ciera, teraz pán kolega Tenak, jedna minúta. Vážne pán predsedajúci, nepoč... chcel by som vyjadriť svoju sústrasť um, rodinám a, a obeťam ustreľovania e, e, e, muzea počas tohto brutálneho útoku teroristi strelali na návštevníkov teroristov. Islamský štát zobral zodpovednosť za tento útok. Či je to pravda, či naozaj to urobil islamský štát, alebo nie. Hovoríme, že teroristi, džihadisti sú hrozbou pre svet Ehm, ehm, Tunisko je to predovšetkým moslimským štátom, ale e, teroristi, teroristom nezáleží na tom, kto je e, žid, kresťan alebo nie. Im e, ide o, utopiu kalifátu. Sú hrozbou pre všetkých v tomto parlamente, pre naše hodnoty a je našou úlohou, úlohou Európskej únie robiť maximum na to, aby sme z ekonomického bezpečnostného hľadiska podporili mladú demokraciu v Tunísku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega te, e, A teraz e, pani Aran, pán Aran, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážna pani vysoká predstaviteľka, e, milí kolegovia. Ako už som predpovedal počas našej diskusie o situácii v Líbii počas E, e, e, predchádzajúcej plenárky chaos v tejto krajine sa rozšíril na Tunisko. V tom čase pani vysoká predstaviteľka hovorila, že situácia v Líbii v Severnej Afriky ako celko bolo prioritou pre Úniu, rovnako ako Ukrajina. Avšak tento prístup sa neprejavil v hospodárskych alebo ekonomických Eh, politických mm, mm, postupoch eh, dve tretiny našich prostriedkov eh, ide do východnej Európy, kde máme obyvateľov iba 20 miliónov. E, e, e, rovnaké obyvateľstvo na Svere Afriky nedostáva rovnakú pozornosť. Situácia na juhu Európy je veľmi mimoriadná. Voláme potom, aby sa prehodnotila politika susedstva, aby sme zabezpečili rovnaký prístup a dlhodobé, dlhodobú podporu zo strany Úniu smerom k východným a južným partnerom. A teraz k Tunísku. Teroristický útok minulý týždeň v tejto krajine sa snažil destabilizovať eh, mladú demokraciu v tejto krajine a ohroziť najväčšie odvetvie hospodárstva eh, cestovný ruch. Nezabudajme, že Tunisko je jediným štátom, kde eh, demokratická transformácia bola ozajstná. žiadny mm, mm, ďalší mocnický moslimský štát nerealizoval v tomto re, regióne E, slobodné voľby a nemá e, e, vládu, ktorá nie je islamistická alebo autokratická. A islamský štát ohrozuje ten, túto krajinu a preto musíme v každom prípade pomôcť to nízku. za použitie všetkých prostriedkov. Musíme e, vypracovať komplexný plán podpory vrátania investícií, úverov a podpory e, v smere bezpečnosti. Nemôžeme pripustiť ďalšie zdroj nestability na juhode Európy. Nemôžeme si dovoliť e, stratiť nízku. Ďakujem veľmi pekne. A teraz kolega Kozoper, jedna pol minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pani Margarini za to, že ste prišla medzi nás. Samozrejme, aj my eh, odsudzujeme eh, tento eh, otrasný útok v mene fanatikov na juhu tejto krajiny už boli predtým obdobné útoky, ktoré sme si nevšimli. A vaša reakcia, pani vysoká predstaviteľka, E, hovorí o tom, e, e, že vo vzťahu k Libii ste sa zmilili. Hrozbu terorizmu nemôžeme riešiť individuálne v týchto krajinách diktatúry vytvorili monstrum islamského štátu a musíme jednoznačne povedať, že teroristické organizácie e, vznikajú aj vplyvom našich zásahov. Ide o snahu zabezpečiť e, e, geopolitickú prevahu v tomto regióne a niektoré jednotlivé štáty priamo tam zasahujú. Islamský štát je dobre financovaný a ozbrojený, vyzbrojený. A Existujú uh, uh, viaceré uh, krajiny zastúpené v parlamente, ktorí prispeli k odborovaniu um, demokratických štruktúr. Nie je čas, aby sme konali jednostranne imperialistické a transatlantické záujmy nemusí byť totožné našim. Ďakujem pekne, pán kolega. Pán kolega Kouze Permi a teraz pani kolegyňa Lohbiller dve minúty. Útok na muzeum Bato v Tunísku e, zavražilo takmer 22 civilov a e, islamský štát sa prihlásil e, k tomuto útoku. Tiesne po tomto útoku Európska únia pod vedením pani Margarinovej viedrila podporu tuniskej vláde nielen v oblasti bezpečnostných opatrení, ale aj v smere hospodárskeho rozvoja tejto krajiny a e, podrobne, e, pani e, komisárka dnes o tom veľmi podrobne hovorila. Je veľmi dôležité, aby Európa v tom zložitom období oznámila solidaritu s Tunískom. Musíme však byť pripravení poskytnúť aj potrebné opatrenie, aby sme ešte odhodlanejšie ako predtým podporovali Tunísko. Táto podpora musí preukázať, že Mm, tento útok mm, mm, predstavuje nielen útok proti transformácie tejto krajiny a že to nízke nadalej bude sa rozvieť ako model demokracie v tomto regióne. Počas ostatných e, e, týždňov e, tisícky obyvateľov to nízke vyšli na ulici a pripomínali revolúciu z roku 2011 kričali predtým, že nemáme strach, nebojeme sa, teraz hovorili, nebojeme sa teroristov vzhľadom na globálnu hrozbu džihadistov. To by malo byť hlavným signálom nielen pre Tunísko, ale pre celý región a aj samotnú Európu. Nebojeme sa terorizmu, to musí byť aj upozornením pred uponáhlenými reakciami Musíme e, e, podporiť tú nízku e, otázke ochrany pred terorizmom, aby to bolo v súlode s respektovaním ľudských práv a musíme podporiť budovanie inštitúcií právneho štátu a napokon je treba viedriť eh, solidaritu aj s eh, tuniskou spoločnosťou. Ďakujem pekne, pekne pani kolegyne Lokbila. A teraz mm, kolega eh, Kastal, to dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Táto tragédia postihla Tunísko počas ostatných mesiacov. Navštívil som trikrát Tunísko a e, som e, pozoroval e, voľby v jedinom štáte, kde arabská jar priniesla svoje plody. Teraz po týchto vraždách musíme povedať, že už nikdy nebude môcť pozorovať náčenie obyvateľov Slovenska pri organizácii slobodných volieb. Hovorili nám, šukran, ďakujem za to, že ste s nami. Mali by sme podporovať e, e, moslimov, e, aby mali slobodu voľby, vyjadrovanie sa, obyvateľe krajiny chcú realizovať e, sociálne reformy a mať lepšiu budúcno, budúcnosť. Všade, kde som bol v Tunísku, všade ma e, veľmi e, e, srdečne vítali. Navštívil som muzeum Bado, tam je skvelá zbierka mozaiky, ktorá je svedectvom veľmi úzkých vzťahov medzi Európou a Severnou Afrikou. Mm, tento útok je útokom proti e, hospodárstvu, demokracii, e, a proti hlasom eh, mladých obyvateľov nízko, To je eh, snaha o to, aby eh, krajina sa ponorila do násilia aby ľudia prostredníctvom násilia boli presvedčení, že islám E, nie je zlučiteľný s demokraciou. Bohužiaľ to nie je iba v záujmov e, iba teroristov. Pokiaľ e, sa podáme na tvrdenia a uveríme tvrdeniam o strete civilizácií, budeme to iba podporovať. Nemali by sme pomôcť alebo podporovať teroristov, aby zneužovali náboženstvo E, mali by sme postupovať e, pragmaticky a iba e, na základe politickej, ekonomickej, sociálnej spolupráce budeme môcť spoločne zvíťaziť prostriedkami kultúry. Sme všetci obyvateľe Tuniska, vážení kolegovi, Ďakujem pekne, pán Kostaldo. A teraz pán kolega Bolgezo, jedna minúta. Pani vysoká predstaviteľka, neobmedzme sa iba na e, kondolencie, ku ktorým sa samozrejme pridáva. Medzi e, obeťami sú e, žiaľ aj príslušníci môjho národa. Európa by skôr mala Tunisku poskytnúť potrebnú vojenskú aj inú pomoc a neposiela tam iba e, byrokratov, ako to navrhujú e, e, príslušníci hnutia piatich hviezd bez čokoľvek konkrétneho. Treba chrániť aj tuniské hranice a je škoda, že mnohí politici neurobili nič v otázke e, e, zahraničných e, bojovníkov a ochrane obetí. Musíme naozaj urobiť niečo konkrétne, musíme začať vážne bojovať proti tomuto nebezpečenstvu a pomôcť Tunisku. Všetci chodíme na dovolenku do Tuniska. Ďakujem pekne, pán kolega Bolgesio. A teraz záverom tejto rozprávy opätovne udelujem slovo pani komisárke Morgariniovej. Ďakujem. E, začnem e, odpovedou pánovi poslancovi Borges e, Kontrola hraníc medzi Tuniskom a Libiou bola práve bodom, o ktorom sme diskutovali s tuniským ministrom deň pred útoku v Barde. On povedal na tomto zasadnutí, že Tunisko nemá žiaden záujem uzavrieť svoje hranice s Líbiou. Ja som zvyknutá rešpektovať Ehm, danú krajinu, rešpektovať eh, rozhodnutia jej predstaviteľov, obzvlášť pokiaľ ide o eh, krajinu, ktorá eh, veľmi úspešne prešla prechodom režimov ako Tunisko. Musíme rešpektovať autonómne rozhodnutia tuniských orgánov, ktoré tieto príjmu alebo prijali. Je jasné, že je to spoločná výzva, nejde, je jasné, že tu nejde o, o, vlastne boj e, alebo stret e, kultúr. Obeťami boli moslimovia, ateisti, e, kresťania. Takže išlo naozaj o útok na Tunisko. Nie je tu teda nejaký stred medzi severom a juhom. V Stredomori ide, to, ide tu naozaj o spoločnú prácu, zložitú, konkrétnu, ktorú musíme vykonávať spolu na oboch stranách Stredozemného mora. Je to práca, ktorá sa nemôže vyriešiť iba bezpečnostnými opatreniami, aj, ke, aj keď je okamžité, treba ich samozrejme prijať, ale a tam nám hovoria naši e, tuniskí kolegovia, povedali sa to iba, ak budeme investovať skutočne do mladej generácie v Tunisku, poskytnúť im miesto v spoločnosti, pracovné e, miesta, E, to bolo to, o čo e, žiadali ľudia, keď sa pred rokmi e, začala arabská jar. Ide tam teda o dôstojnosť. A toto by mala byť naša úloha. S rešpektom podporovať krok, a teda cestu, ktorá je jedinečná pre Tunisko. Ale teraz za teda cestu k dôstojnosti. A potom zaznelo pár presných Eh, žiadosti, napríklad revízia európskej politiky susedstva. O tomto sme tiež diskutovali s Tuniskom deň pred atentátom. A toto je téma, ktorú budeme mať na programe stretnutia v Barcelone 13. apríla s našimi eh, susedmi eh, zo Stredomoria a budeme o tom aj diskutovať s našimi východnými partnermi neskôr v máji. Revízia európskej politiky susedstva pre nás aj pre našich partnerov môže byť vynikajúcim nástrojom, ak to nepochopíme ako byrokratickú revíziu, nejaké vnútorné cvičenie, ale niečo, čo budeme e, robiť vo vzájomnej dôstojnosti. Budeme rozmýšľať nad tým, aké nástroje by boli pre nás navzájom tie najúžitočnejšie E, máme tu samozrejme výzvu stability regiónu, e, výzvu e, terorizmu, chýbania alebo fragility verejných inštitúcií. A potom je tu výzva Líbie. Niekto z vás povedal, že obete sú všetky rovnaké. Áno, to zdieľam a odkazujem tu aj na iné atentáty. Áno, všetky obete sú dôležité sú si navzájom rovné. A chcela by som tu e, citovať aj e, obete, ktoré sú v iných častiach sveta, často oveľa bližšie, napríklad v Nigerii, e, v Jemene, to nie je téma dnešného večera, ale nemôžeme naozaj posudzovať dvojako takéto otázky a musíme aj zabezpečiť, aby sa regionálne krízy nespečatili. a už to e, tu zaznelo, e, nemôže ísť o e, unilaterálne rozhodnutia a riešenia, ale o multilaterálne. O toto sa práve snažím ja spolu s mojimi kolegami z OSN, s Arabskou ligou, s regionálnymi partnermi. A myslím si, že obzvlášť teraz je dôležité, aby všetci aktéry, obzvlášť v regióne, zodpovedne postupovali. Nielen v prípade Libie, ale aj Jemenu potrebujeme regionálny rámec Eh, ktorý teraz spolu s OSN a podobne bude schopný nielen reagovať, ale aj konať a hľadať trvalúžateľné riešenia, pretože príliš často sa deje, že spôsob vyriešiť nejakú krízu potom o niekoľko rokov vedie k vzniku novej krízy, takže musíme sa naozaj pozerať do diálky eh, eh, a snažiť sa naozaj e, predchádzať budúcim krízam a bojovať proti terorizmu v regióne. Posledná poznámka, pokiaľ ide o e, alokáciu fondov. Niekto spomenul to rozdelenie e, medzi teda severom a juhom, takže je to nepísané pravidlo, väčšinou dve tretiny e, putujú na juh a tretina na východ. To je naozaj otázka, ktorej vždy môžeme diskutovať, ale teraz by som chcela zdôrazniť, že je to takto e, vynimočne a nie naopak. Ďakujem. Ďakujem pani komisárka Mogherini. Týmto eh, končíme túto rozpravu.